je uzatvorená, vážení kolegovia, poslancovia, poslankyne. Ďalšia téma na programe rokovania je stanovisko vysokej zastupkyne komisie k téme zahraničných vecí, k téme Iránu a zároveň iránskeho jadrového programu. Slovo má predovšetkým pani baronka Eštonová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci ako sme už spomínali v rámci hodiny otázok, téma iránskeho jadrového programu je mimoriadne znepokojujúcou témou tak pre Európsku úniu, ako pre celé medzárodné spoločenstvo. Viacerí kolegovia už spomenuli skutočnosť, že Rada pre zahraničné veci 23. januára prediskutovala túto tému v kontexte dohodnutia nových sankcií. Ako som už spomenula, pri všetkých príležitostiach sa snažíme zabezpečiť, aby tlak na iránske orgány bol vyvíjaný tak, aby konali v súlade so svojimi medzárodnými záväzkami. A je to práve kľúčový prvok tohoto dvojkolejného prístupu e, s E3 plus 3 procesom, ktorý, ako určite dobre viete, ktorému predsedám. Mali sme viacero e, rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ale napriek ním Irán naďalej porušuje svoje záväzky a nespolupracuje do plnej miery s Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu a rozširuje kapacitu svojho jadrového programu. Začiatkom januára začali operácie pre obohatenie uránu na takmer 20 v rámci e, podzemného laboratória v Kvom e, nedaleko posvetného hory Kvom a tak, aby dosiahli úrovne, ktoré sú už dostupné pre jadrové zbranie. Viete, že počas posledných rokov e, tu boli vážne obavy vyslovené ohľadom e, hrozieb, ktoré vychádzajú z Iránu a to vrátanie aktivít, ktoré naznačujú vojenský, na vojenský rozmer tohoto programu. IAAE vo svojej správe z novembra 2011 predstavila závery ohľadom týchto aktivít, ktoré spomínajú možný vývoj vojenských technológií. Na tomto základe Rada guvernérov IAAE EE obrovskou väčšinou schválila rezolúciu, ktorá vyjadrila vážne znepokojenie ohľadom iránskeho jadrového programu. Práca, ktorej sa venujeme my, pevne verím, preukáže naše angažovanie sa v tom, aby sme našli diplomatické riešenie eh, v rámci tejto iránskej jadrovej témy a to by mala byť tá druhá časť toho dvojkolajného prístupu. Doktorovi Gililimu, môjmu partnerovi, som vytýčila možné návrhy, ktoré by umožnili, ktoré naznačili, aké benefity bude mať Irán eh, v oblasti ekonomických a diplomatických aktivít, ale napriek svojej intenzívnej aktivite som nedostala žiadnu odpoveď tak aby sme mohli budovať na, vzájo, na, vzájomnej, spolu, na vzájomnej dôvere a vzájomne sa podporovali v prístupe krok za krokom. Vždy sme jednoznačne vyjadrili našu pripravenosť e, spolupracovať na báze spoločnej dôvery a riešiť témy e, spoločného záujmu, napríklad téma spolupráce v oblasti e, boja proti pašovaniu narkotík Využijem každú príležitosť, aby som túto tému mohla opätovne zdôrazniť iránskym partnerom. Naposledy to bolo pri uh, diskusiách s ministrom zahraničnej veci Salehiom a zároveň som využila svoje kontakty v tretich krajinách, najmä v Turecku, tak, aby som odoslala posolstvo Iránu, že dvere pre rokovania sú stále otvorené práve v rámci procesu budovania vzájomnej dôvery a to môžeme dosiahnuť vtedy, keď Irán preukáže svoju ochotu. A práve z oči voči tomuto prístupu rada schválila ďalšie opatrenia. Bol to veľmi dôležitý krok, ktorý ukázal rozhodnú európsku zjednotenosť a európske vedúce postavenie v tomto smere. Tieto opatrenia sú nastavené tak, aby sa veľmi úzko dotkli finančnej kapacity Iránu dosiahnuť ciele v jadrovom programe, a to tým, že znížime ich príjmy z exportu surovej ropy Ehm, tieto dopady sú najmä dôležité, pretože e, výrazná časť príjmov iránskej vlády pochádza z exportu ropy. To tvorí takmer 80 celkového vývozu tejto krajiny a tvorí 70 príjmov do štátneho rozpočtu. Európsky dovoz e, tvorí 20 celkového vývozu Iránu. A teda špecificky sme sa snažili zacieliť na tento veľmi dôležitý zdroj príjmov pre Irán. A takýmto spôsobom vyvíjame väčší tlak na iránsku vládu a zároveň sa do maximálnej možnej miery snažíme vyhnúť negatívnym dopadom na iránsku populáciu. Vážení poslanci, v tomto, v tomto smere nie sme osamotení. E, sankcie OSN sú nadalej vynúcované. 30. decembra e, USA sa rozhodli posilniť svoje sankcie voči Iránu a snažia sa zacieliť predovšetkým iránsky finančný systém a zároveň zisky z iných zdrojov, vrátane e, exportu ropy musíme teraz presvedčiť tak veľa krajín, ako len môžeme. Tých krajín, ktoré sú na podobnej vlnovej dĺžke ako my, najmä tie krajiny, ktoré dovážajú iránsku ropu, aby prijali podobné kroky a zároveň zvážili zníženie svojho dovozu tejto ropy. Takýmto spôsobom budeme môcť maximalizovať dopad týchto sankcií. Zákaz eh, je robený jednoznačným spôsobom, snažíme sa prispôsobiť novej situácii a bola tu zavedená aj klauzula pre revíziu týchto sankcií, aby sme ich mohli prehodnotiť počas najbližších mesiacov a zároveň budeme budeme môcť riešiť prípadné problémy, ku ktorým dôjde. Takýmto spôsobom sa snažíme zabezpečiť, aby tak Európska únia, ako aj členské štáty, mali možnosti prispôsobiť sa na túto situáciu, aby zabezpečili kontinuitu svojich e, energetických dodávok. No a na záver by som rada spomenula aj to, že naďalej máme veľmi vážne obavy spojené so situáciou v oblasti dodržiavania ľudských práv v Iráne. Toto sa predovšetkým týka neustáleho tlaku voči politickej opozícii, ale zároveň aj rastúceho využívania e, trestu smrti v reakcii na represie a na, na, na dramatický narast eh, popráv od posledného apríla eh, európsky režim sankcií voči Iránu sa venuje aj špecificky téme ľudských práv. Snažíme sa zacieliť najmä na tých ľudí, ktorí sú komplicitní eh, tohoto režimu, ktorí sú zodpovední za tieto obrovské porušenia ľudských práv. A keďže to zahrňa už 61 ľudí. Máme tu veľmi špecifický zoznam. Máme tu zároveň aj zákaz dovážania materiálov alebo tovarov, ktoré môžu byť využité proti, e, pri potlačení ľudských práv. Takže, vážení poslanci, som presvedčená, že to je správny prístup. Snažíme sa vyvíjať stále väčší tlak voči Iránu. Snažíme sa dotlačiť Irán k rokovaniu a veľmi rada si vypočujem pozície poslancov k tejto téme. Uh, Ďakujem pekne, pani Barunka. Teraz prejdeme na e, jednotlivé politické skupiny. Dávam slovo za EPP pánovi Sala Frankovi na minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni. 23. rada prijala ťažkú, ale koherentnú, koherentné stanovisko. Ja vám gratulujem a pod, my podporíme rozhodnutia rady a budeme tak hlasovať aj zajtra. Je to veľmi ťažké, ako ste povedali pretože to prinesie veľké obete pre mnohé členské štáty, ale je to koherentné s tými stanoviskami, ktoré sme už deklarovali doteraz, doteraz tak ako prezident Francúzskej republiky alebo predsedovia vlády Veľkej Británie, ktorí povedali, že nedovolia, aby Irán mal jadrové zbranie. Ale tieto opatrenia musia byť nielen koherentné, ale aj účinné, aby sme išli cestou dialógu, aby sa Irán vrátil k rokovaciemu stolu, aby plne spolupracoval s inšpektormi IAEE e. IAAE a tiež pani Eštonová, aby e, konečne stichli vojnové bubny, ktoré cítiť v Iráne. Povedalo sa, že sú otvorené všetky dvere a aj niektorí z kandidátov v USA na prezidentských voľbách povedal, že sú pripravení rokovať. Niektorí povedali, že tieto sankcie nebudú účinné, pretože EÚ potrebuje viacej iránsku ropu ako Irán európske krajiny a tiež hrozba uzavretia hormuzského prieplavu. To všetko môže vážne odraziť sa vo zvýšení ceny ropy a tiež môže ohroziť ekonomickú situáciu v Európe. Preto, pani Eštonová, nezávisle od vnútornej dimenzie a od koherencie, ktorú sme prejavili rozhodnutím Rady 23. januára, je dôležité, aby sme konali E, v spolupráci s našimi spojencami. Povedali ste, že ste sa obratili aj na Indiu. Stanovisko Indie, Japonska a ďalších je dôležité, aby sankcie, ktoré sme prijali, mali také dôsledky a vplyvy, ktoré my očakávame. Ďakujem pekne. V mene SAD dávam slovo pani Muniz Deurky sa nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani Aštonová, Áno, Irán naďalej bude kritickým bodom a otázkou aj v roku 2012 a bude naďalej globálne destabilizovať aj regionálne vo svojej oblasti, pretože nie je dostatočne transparentný vo svojom jadrovom programe a zároveň je tretím exportérom ropy na svete, ale táto situácia tretieho exportéra na svete znamená, že ropný priemysel predstavuje 80 príjmov pre Irán a to môže podporiť účinnosť našich sankcií. Naša politická skupina absolútne vylúčuje, hoci Izrael, USA alebo iní e, súhlasia, ale my jasne vy, od, ako odmietame vojenské riešenie, podporujeme sankcie, ktoré sú proporčné a zamerané na politických predstaviteľov, na hospodárske subjekty a aby sa zminimalizoval ich dopad na, občiansk, na obyvateľstvo EÚ, ale musí reaktivovať druhú cestu tej dvojkoľajnej cesty a síce diplomáciu a musíme nástojiť na veľmi prísnych inšpekciách IAAE a musíme žiadať, aby Irán prijal všetky záchranné opatrenia, ktoré stanovuje IAAE, ak chcú produkovať ob, obohatený urán pre e, civilné ciele. A ako ste správne povedali vo svojom liste v októbri, Nemali by sme sa len obmedzovať na to, aby Irán teda neprodukoval ten ochutobnený e, urán, ale zároveň musíme dosiahnuť, aby sme mohli kontrolovať ich produkciu a musíme vytvoriť také opatrenia a také programy, aby sme mali čo najlepšie a zároveň ambiciozne vzťahy s Iránom. Ďakujem pekne a za Alde na dve minúty pán Šake. Pani Šake. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Eh, by reagoval na najnovšie sankcie. Prekvapením eh, tým, že naďalej vlastne došlo aj k zhodnoteniu meny keďže vlastne bola OSN nezjednotená v tomto balíčku 23. januára. Avšak ste, ako ste povedali, pani vysoká predstaviteľka, Európska únia bola zjednotená, tak e, mali by sme toho vidieť trochu viac. Avšak e, izolovanie Iránu ako si nebolo až takým veľkým úspechom. Tla, svet tlačí na vás, aby ste aj tlačili na Turecko a ostatných, ktorí blokujú rezolúciu v OSN aby e, takisto začali rokovať aj s e, to, o, tom, o tom jadrovým programom. To znamená, že treba sa zamerať nielen na sankcie, ale aj na iné spôsoby, akým spôsobom by sme mohli presvedčiť Irán. Treba takisto začať rokovať e, aj s respektíve bolo by treba otvoriť celé zastúpenie EÚ v Iráne a takisto aj zastúpenie Iránu tu. A e, tie treba riešiť e, otázky, ktoré sa týkajú aj ľudských práv, ľud, otázky ľudských práv, okrem otázok E3+. Takisto na konzervatívnej strane tejto snemovne tu odznelo, že sankcie sú e, tým, tým konečným alebo tým posledným z, tom poslednou možnosťou. Takže som veľmi rada, že sa neustále E, rozlišovalo e, medzi tým, aby obviňovalo jednotlivcov z, jednotlivcov, respektíve v e, predstaviteľov Um, z tohto jadrového programu a oddelovalo vyslovene od obyvateľov od takejto aktivity. Um, takže mm, je, no, momentálne je dôležité, aby OSN fungovalo oddelenie od toho, čo si myslia Spojené štáty, pretože v tohto roku je veľmi rok, ale Americ- e, um, rezolúcie OSN majú vplyv aj na európske podniky, priamo aj nepriamo a myslím si, že mm, e, iránske obyvateľia by mali mať vždy prístup potravinám zdravé a k liečivám. Ehm, tak tis, e, je to veľmi dôležité ehm, pre mládež v Iráne využívanie technológií, pretože tie sa dajú využiť tak e, negatívne, ako aj pozitívne prospech e, ehm, podpory ľudských práv a myslím si, že mohli by sme ich vybaviť lepšie technológiami. To môžeme robiť aj teraz bez nejakých protirečení. Predseda, ďakujem pekne. Pani Šáke, súhlasíte? Bola tu modrá karta, otázka od pána Tenoka k vášmu vystúpeniu. Súhlasíte s otázkou? Rečník bez mikrofónu. Pani Šáke konkrétne poukázala na konzervatívnu stranu tejto snemovne s tým, že si myslíme, že chceme uplatňovať iba sankcie, sankcie kvôli tomu. No chcela by som sa spýtať, že koho konkrétne myslí konzervatívcami v tejto snemovni? Myslí moju skupinu ECR? A myslím si, že sankcie by sa mali uplatňovať v prospech nejakého politického cieľa. Ja o tom potom budem hovoriť aj za chvíľku, ale chcem sa spýtať pani kolegyne, čo tým myslela. Uh, Pán Tenok, ja som chcela rozlišovať medzi niekoľkými alebo niektorými poslancami, ktorým trvajú len na tom, aby sa uvalovali sankcie a medzi EPP, ktorá žiadala o udelené hlasovanie za text, o ktorom sa bude zatiaľ hlasovať tejto snemovni, ktorý volá potom, aby boli, sme mali jednoznačný postup EÚ, že EÚ nechce len e, sankcie, aby tým trpalo celovateľ obyvateľstvo. Myslím si, že tento text je v poriadku, ale sú niektorí e, poslanci na konzervatívnej strane tohto parlamentu, ktorí túto, toto uznesenie podporiť nechcú. Moja politická skupina to podporiť chce v celosti. Teraz pani Kronberg za zelených ALE na 3,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Skupina zelených vyjadrila svoju veľkú obavu z, z situácie v Perskom zálive a podporuje nové sankcie voči Iránu sankcie OSN voči Iránu. Avšak mnohí z nás sa obávajú, aký to bude mať negatívny dopad na iránsku populáciu. Stanovisko parlamentu vždy bolo také, že tu nemôže byť vojenské riešenie iránskeho jadrového konfliktu a nemali by sme zabúdať na tú dvojakosť takejto sankcie a Grécko požadovalo aj zmenu. Sankcie sa sankcie už boli uvalené a teraz je, že treba rokovať. E, otázka je, akým spôsobom môžeme rokovať s Iránčanmi. Oni povedali, že sú ochotní a ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú musíme akceptovať tu v EÚ je, že Iránčania neprestanú s obohacovaním e, uránu v rámci toho, aby to bola podmienka pre rokovanie. Takže musíme naliehať na všetky strany, aby naozaj rokovali bez akýchkoľvek podmienok. Eh, Irán aj Západ eh, v podstate premárnil mnoho možností eh, dosiahnutia kompromisu pretože to, čo sa dialo v rámci E3 plus, a inými e, cestami sa nezosynchronizovali. Uvidíme, ako to bude v budúcnosti. Chceli by sme, aby aj Turecko a Brazília boli zahrnuté do týchto rokovaní, pretože oni navrhovali kompromisy a bolo, boli by dobrými partnermi, ktorí by mohli e, výrazne pomôcť, ak by boli zapojení ak budeme naďalej pokračovať v rokovaniach, bolo by možné otvoriť nové historické okienko pre jadrový rozvoj Blízkeho východu a EU e by mala podporiť e, takúto konferenciu, ktorá by mohla byť nápomocná pri ustanovení e, cestovnej mapy pre takýto proces. Zelení si myslia, že Európska únia by takisto mala preukázať dobrý príklad e, využitia a respektíve vzdať sa jadrovej energie, tak ako to e, urobilo Nemecko, ehm, pretože aj príklad z Iránu jasne ukazuje, že nie je možné celkom jednoznačne oddeliť e, bohacovanie uránu v prospech jadrovej energie ako v prospech vojenského využitia ako dobré gesto pripravenosti na dialog mali by sme otvoriť e, zastúpenie EÚ v Teheráne a Teherán by mal získať e, bezpečnostné záruky, pretože je veľmi ťažké e, vstupovať do rokovacieho stolu, keď je neustála hrozba vojny, nad, keď ani by si neustála hrozba vojny. Ďalším rečníkom je pán Tenok za ECR. Má dve minúty. Pán predseda, európske ambície, jadrové ambície spôsobujú aj eh, veľkú hrozbu eh, svetovej bezpečnosti. Takisto predstavujú aj potenciálnu hrozbu mieru na Blízkom východe, aj riziko pre samotný Izrael. Eh, takisto ide Takisto tak ide ešte aj o to, že sú tam aj ďalšie krajiny v tomto regióne, ako napríklad Saudská Arábia, ktoré by tiež chceli mať jadrové zbranie, ak také bude mať Irán. Takže musíme všetci dúfať, že opatrenia Európskej únie, ktoré sú podporované aj e, krajinami ako sú Grécko, e, Španielsko a Taliansko, ktorí dovážajú množstvo ropy e, z Iránu, že jednoducho to ťaží situáciu iránskému režimu aj zmrazí ich finančné prostriedky, ktoré kolujú po svete. Takže je potrebné naliehať na eh, to, aby konala Európa. Toto je Európa, ktorá však tentokrát nie konečne hovorí jedno s hlasným hlasom. A takisto bolo by dobré, keby aj Irán eh, bol použitý ako príklad jej slávnej perskej histórie, než by sa vstúpil do dejín ako brutálny režim, ktorý sa ukázal, akým je počas počas posledných prezidentských volieb a takisto, aké boli zverejnené prípady um, terorizmu um, terorizmu voči svojim vlastným obyvateľom ako voči svojim susedom a podobne, pretože terorizuje susedov od Bahrajnu až po Sýriu. Všet, e, preto je ešte viacej dôvodov k tomu, aby sa nestalo z tejto krajiny jadrová veľmoc a jednoducho nie je možné vylúčiť žiadne možnosti riešenia počas rokovaní, aby sme tomuto zabránili. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Ernst za zelených. Frau Kollegin Ernst. Pani kolegyňa Ernst, máte slovo, dámy a páni. No, Najnovšie sankcie EÚ nie sú žiadne opatrenie na budovanie dôvery, avšak to sú ešte, prehlbujú väčšiu nedôveru. Tak toto presne je, pretože e, ochota žiadať od Iránu, že bude rokovať e, dobrovoľne o zrušení svojho jadrového programu, to je absolútne naivné. My požadujeme od nich, aby tento program skončili, avšak e, sme svedkami, nejakým spôsobom tento iránsky režim postupuje postupuje proti svojim občanom, ale myslím si, že zastaviť obchodovanie e, ropy, myslím si, že to sa dotýka predovšetkým obyvateľstva. To je naozaj um, dokonca aj volebný, um, to je aj um, v rámci tej, toho volebného predvolebnej kampane práve toto budú používať. E, takže doteraz v podstate ešte nebolo potvrdené, e, že tu naozaj existuje nejaký potvrdený vojenský jadrový program v Iráne. Doteraz ešte zatiaľ neexistuje žiaden dôkaz. Sú tu len domnienky od rôznych tajných služieb a podobne. E, takže dámy a páni, namiesto eskalácie by sme mali sa zasadzovať za ľudskoprávny dialog, a zasadzovať sa za to, aby Blízky východ bol e, oslobodený od jadrových e, zbraní. Myslím si, že to je predovšetkým úloha EÚ a nie len ešte priostrovať situáciu. Ďakujem. Jana Lepto, o Belda Bastian. Ďakujem pekne. teraz pán Bastian Belder v mene EFD. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. z externej aj internej otázky je islamská vláda v Iráne pod veľkým tlakom. Pán Chamenej je spochybňovaný aj na vnútornej scéne a Európske spoločenstvo má historickú príležitosť zmeniť túto situáciu. Pani Eštonová, viete veľmi dobre, aké je ťažké mať seriózne rokovania s Teheránom. Madame Šáke ma určite bude počúvať. Teraz vás podporuje aj transatlantický front, ale ten nechce, aby bol zablokovaný hormuzský prieplav. Iránci hovoria, že môžu robiť, čo chcú, ale ten transatlantický front bude podporovať e, medzinárodné inšpekcie. A nie je to tak, ako hovoril včera iránsky minister zahraničných vecí. Pani oštonová. myslím si, e, že je veľmi jasné, čo sa deje na Blízkom východe e, preteky v jadrovom zbrojení sú nepriateľné v tejto oblasti a vy musíte zabrániť týmto pretekom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Ehrenhauser za nezaradených. Ďakujem pekne. Súčasný iránsky režim je je absolútne nemorálnym režimom a takisto aj Rakúsko pod neho požaduje, aby nevyvíjal dvojakým e, atomový program. Avšak e, momentálna správa tiež e, atomovej agentúry hovorí len o tom, že sú tam možno, možno sa tam vyvíjajú jadrové zbranie, respektíve, že sa obohacujú urán pre vojenské účely, takže sú to stále ešte domienky sa len doteraz stále ešte neboli e, k dispozícii žiadne dôkazy. Preto mám otázku na pani Ešten, že aký máte vy teda plán B, že v prípade, kedy tie sankcie neprinesú to, čo, žiad, to, čo sa od neho očakáva, potom aký bude, ako bude postupovať. Potom mám ďalšiu otázku, ktorá sa týka tábora Ashraf, pretože mali by tí odtiaľ byť obyvateľia presunutí, takže teraz je tu otázka, e, že či každý z e, tohto tábora dostane azyl do Európskej únie. Čo si myslíte o tomto návrhu? Ďakujem. Και τώρα μεταβαίνουμε στους άλλους μη εγγεγραμμένους ομιλητές. Ďakujem. A teraz ďalší rečníci, ako prvý pán Elmar Brok na dve minúty pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni. Myslím, že o čom tu hovoríme, a to, čo tu povedala eh, pani vysoká predstaviteľka, to spolu eh, sú veľmi dobre súvisí, pretože ja si myslím, že sankcie tiež treba eh, pritvrdiť a sankcie musia byť také, že nie sú kontraproduktívne. To znamená, že z jednej strany nepovedú k solidarite medzi obyvateľom a vládnemu režimu, pretože tamto režim je skutočnou diktatúrou, nedotržiava žiadne dohody a z tohto dôvodu eh, si myslím, že je dôležité, aby bola presadená eh, rezolúcia OSN tak, ako to požaduje EÚ. Avšak eh, Obávam sa, že tak ako sa už režim snaží, že dojde k tomu, čo, o čo sa teda režim snaží, že zablokuje hormuzský prieliv, to určite nie je prieplav, to určite nie je náš, našim cieľom. Takže musíme sa teda posnažiť o to, aby sa pokúsili o to, aby Európska únia dosiahla dohodu eh, nevojenským eh, spôsobom. Takisto Pani Ešten, ďakujem vám, keď ste povedali, že e, vy e, budete viesť rokovania a naše posolstva odtiaľto takisto e, posuniete ďalej ďalším partnerom pri, a že je potrebné k tomuto rokovaciemu stolu o Iráne prizvať aj ďalšie krajiny, ako je napríklad Turecko, Čína a podobne. Myslím si, že bez nich sa nám nepodarí stabilizovať e, situáciu, avšak takýto režim by nemal byť vybavený e, jadrovými raketami. E, myslím si, že z tohto dôvodu musíme byť pripravení aj tak, aby sme spolu s medzinárodným spoločenstvom vlastne sa e, nepostupili vojenským postupom, aby sme nepostupali vojenským spôsobom voči nim. Ďakujem a teraz pani Anna Gomeš na dve minúty odhodlanie iránskych orgánov obohacovať urán na vysokých úrovniach, ktoré je neobho- nekompatibilné s deklarovanými mierovými účelmi, e, to je neakceptovaný postup. My hovoríme, že posunieme sankcie, ale skutočne posielame veľmi silné výzvy všetkým európskym aktérom a hospodárskym jednotkám, že takéto sankcie sa nemôžu obchádzať. Toto je veľmi nebezpečný rok. Na horizonte máme americké prezidentské voľby a zároveň e, máme tu e, stále náročnejšiu situáciu medzi Izraelom, Palestínou a na Blízkom východe môžeme si dovoliť eh, vojenskú katastrofu, ktorá by sa eh, rozšírila z tohoto regiónu aj ďalej? Namiesto tohoto dvojkolajného prístupu by sme mali možno hľadať eh, širšie vyriešenie problému všetkými diplomatickými testami. Mm, tým, že uznáme Irán ako regionálnu veľmoc a zároveň, že tu um, zavedieme stálu diplomatickú misiu. Tým, že by sme oblasť eh, kontroly nešírenia uh, zbraní možno pre, presunuli na medzinárodnú svetovú, na Svetovú banku alebo iného aktéra, ktorého by možno Irán akceptoval a tým, že by sme zabezpečili rovnováhu uh, s ostatnými aktérmi. Vrátanie Izraela Izraelu možno a Saudskej Arábie, tým, že by sme zabezpečili ochranu súčasných hraníc a ekonomickej prosperity pre tento región. A zároveň by sme vyslali veľmi jasný signál voči iránskému ľudu, najmä tým, ktorí bojujú za základné práva v tejto krajine. Tým, že by sme jednoznačne povedali, že sankcie nesmú byť nasmerované na ľudí a zároveň nemajú produkovať neželané vedľajšie dopady, ktoré len podporujú propagandu tohoto režimu. Eh, Ďakujem, pani Gomeš. A teraz pán Lambsdorff na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa tešil z uznesenia OSN, aby sa zvýšil tlak na Irán. To považujem za zmyselné a správne, ale však som prekvapený, že niektorí kolegovia tu hovoria, že zatiaľ neboli tu žiadne dôkazy o nejakom vojenskom využití a že ešte nevieme presne, ako to je, pričom Irán má 5000 kilogramov e, uránu, ktorý vlastne sa obohatil o 20 vlastne e, potvrdzuje to, že vyvíjajú úsilie o to, aby ho dokázali vojensky obohatiť. Takže je tu x rôznych faktov, kto, o ktorých takisto hovorila aj atomová agentúra, je, že sa Irán usiluje o e, takéto vojenské využitie svojho atomového programu a myslím si, že Európska únia musí vyvíjať e, veľký tlak. Takisto to isté platí aj pre nosiče, e, pre roky, rakety, ktoré sú schopné alebo sú, sú nosičmi jadrových hlavíc. Takže myslím si, že je dôležité a aby toto embargo vstúpilo čo najskôr do platnosti, pričom aby sa našlo teda riešenie pre dotknuté štáty. Takže ja sa teším z toho, že vlastne je tu spoločné uznesenie Európskeho parlamentu a takisto sa teším aj na osobitne e, vysokú úlohu e, vysokej e, predstaviteľky v tejto otázke a tiež verím, že aj Turecko pomôže v tejto otázke. Stevenson, Jana Leto. Ďakujem a jedna minúta, pán Stevenson. Pán predsedajúci, eh, lekcie z Arabskej rady skutočne obstoja pre Irán možno tak, ako, ako pre ktorúkoľvek inú krajinu porušujúce ľudské práva Chamejny, Ahmadinejad a ostatných fašistických kolegovia v Iráne nie sú imúnni voči vetru zmeny, ktorý vanie na celom Blízkom východe. Oni to vidia jasne napísané na stene a práve preto veľmi zintenzívňujú svoje úsilie pri budovaní jadrových zbraní, tak aby mohli obnoviť svoju pozíciu eh, v tomto regióne, aby mohli vydierať celý svet už teraz e, sme si uvedomili, ako výrazne zlyhala naša pozícia mierového zosúladenia. Naše, naša mierová snaha dala tomuto režimu len čas, aby mohli propagovať terorizmus všade vo svete a zároveň aby mohli pokračovať v budovaní jadrových zbraní doma práve v pozadí alebo na pozadí obrovského porušovania ľudských práv a veľmi e, agresívneho potlačenia ľudí. A preto vyzývam, aby sme zosilnili svoje sankcie. Tieto sankcie sú len jedna z, je to jedna z posledných malá krajín, ktoré stále podporuje Asada v Sýrii. Neexistuje žiadne miesto pre dialog s takýmito tyranmi. Pracujme veľmi robustne na tom, aby došlo k výraznej zmene režimu. Ďakujem pani Lözing na 1,5 minúty. Jadrové zbranie patria k najotrasnejším zbraniam, aké existujú a mali by byť zrušené na celom svete. A e, takisto civilné využitie jadrovej energie je neovládnutelné. Preto by sme jednoducho sa presadzovať za to, aby sa skoncovalo s, atomov, s atomom ako takým vo všetkom, bez ohľadu na to, že či na vojenské alebo mierové použitie. A to všetko musí byť dosiahnuté ešte aj mierovým spôsobom. Ja si myslím, že je treba um, um, kritizovať to, že vlastne e, Irán vyvíjal um, jadrový program um, v podstate tajno, tajne v porovnaní s Indiou a podobne. Takže e, to zodpoveda k tomu, že môže byť, že by chceli využívať um, atomovú energiu e, nielen na mierové účely a to je naozaj veľmi nebezpečné. Avšak e, otázka je, že či e, tieto sankcie niečo prinesú, avšak Myslím si, že keď tu niektorí hovoria o tom, že nie sú do dotedačia dôkazy, myslím si, že je tu veľa náznakov, že Iránu ide skutočne o vývoj jadrových zbraní. A myslím si, že e, stále um, je to stále tvrdšia a tvrdšia hospodárska vojna e, v na Blízkom východe. A myslím si, že mm, je treba podporiť už aj iránsku opozíciu korupciu, pretože musíme presadzovať o to, aby sa, aby sa obeťou všetkých našich úsilí nestal práve človek a svetový mier. Ah, eh, pán Belder požiadal modrou kartičkou o otázku. Pani Lezenk, súhlasíte s touto modrou kartičkou? Môžem vám položiť, pán Belder, otázku? Prepačte, môžete zopakovať, nepočula som vás. Že či akceptujete modrú kartu pána Veldera, či mu dovolíte, aby vám položil otázku. Ja, ja, ja. Ja. Áno, samozrejme. Kýre Belda? Nech sa páči, pán Belda. Pani Lozingová, otázka Viete, že Irán už viackrát pohrozil, že doslova zmietne z povrchu zemského malý izraelský štát. Viete o tom? Viete, že Izrael aj veľmi tvrdo vystúpili voči Iránu. Čo si o tom myslíte? Samozrejme, o to viem Avšak neviem, či táto otázka súvisí s touto témou. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pán Provera, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani baronka Enštonová, je veľmi ťažké, aby sme boli optimistami. Proces jadrových zbraní bude mať a táto výroba má destabilizujúcu vplyv na túto oblasť a môže to e, spustiť preteky v zbrojení so susednými krajinami, ktoré z rôznych dôvodov sa e, boja Teheránu, napríklad Saudská Arábia alebo Turecko. Rakety poslednej generácie môžu zasiahnuť aj členské štáty EÚ, Grécko, Cyprus, Bulharsko a bola by možná hrozba, e, pozemná hrozba a aj tiež odstránenie alebo zničenie Izraelu je možné a dá sa, že by Irán bol schopný zablokovať ten hormonský prieplav, ale my si nemôžeme dovoliť novú Severnú Koreu na Blízkom východe. Nové sankcie, dobre, pozitívne ich príjmame, ale v každom prípade otázka je, že v tejto kríze sa musíme vyhnúť v každom prípade vojnovému riešeniu. Ďakujem. A teraz pán Obermajer herr präsident! am freitag wird teheran. ďakujem pekne pán predseda. V piatok sa Irán rozhodol, že okamžite zastaví dodávky ropy do EÚ, tak aby niektoré európske štáty, ktoré sú od nich závislé, budú odstrihnuté od zásob. A to vlastne je dôsledkom toho, čo, o čo sa Európska únia snažila. Čiže napokon sa to bude dotýkať vždycky obyvateľstva a napokon e, sa to ukončí v tom, že bude v, Európe, v Európskej únii ako energetický deficit. To znamená, že však tento zákaz dovozu nedosiahne aj tak zamýšľaný cieľ. A, Myslím si, že keď počúvame e, tých Irancov, ktorí žijú v exile, hovoria, že to všetko je nesprávny postup a že to vlastne nepovedie k tomu, o čo sa usilujeme. A samozrejme, že musíme sa usilovať o to, aby sme odstránili zbranie z tohto regiónu, aby sme zabezpečili bezpečnosť Izraela. Ja Ďakujem a teraz pán Preda na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. EPP rozhodlo sa o sankciách proti Iránu. Je to dobré rozhodnutie, sú to najprísnejšie sankcie proti tomuto režimu po zmrazení mnohých firiem, fyzických osôb, po tom, čo sa limitujú e, obchod s rôznymi citlivými výrobkami, s e, ropnými výrobkami a tak ďalej. Sankcie ropného priemyslu je logická etapa a je to aj, e, lebo sú veľmi strategicky dôležité. V prípade Iránu sú tieto opatrenia potrebné, pretože je tu riziko šírenia jadrových zbraní, pretože je tu ten iránsky jadrový program a ak EÚ takto rozhodne vystúpi, je pozitívne. Naše sankcie jasne vysielajú Iráncom signál, že by nesúhlasíme s pokračovaním ich jadrového programu. Tieto sankcie sú nielen Niektorí hovoria, že sú kontraproduktívne. Ja im hovorím, áno, sankcie budú stiažovať rozvoj jadrového iránskeho programu a teda nebudú môcť mm, vyrobiť jadrovú bombu a zároveň Irán ukázal, že naozaj tieto sankcie vplývajú na ich hospodárstvo, takže je možné, že vďaka týmto sankciám sa Irán vráti k rokovaciemu stolu. Ďakujem za pozornosť. Mr. Fox. Uh, Mr. President. Nie, pán predseda. Kyrie. Spravedlňujem sa, pán Preda. Akceptujete otázku od kolegu? využil modrú kartu, aby vám položil otázku. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Preda, súhlasíte so mnou v tom, že najväčšie riziko pre mier na Blízkom východe a v regióne e, Perského zálivu je jadrovou zbraňou vyzbrojený Irán a práve tým sa zachová riziko e, vojenskej akcie. A preto vlastne riziko vojenského napadnutia je kľúčové, tak aby Irán v konečnom dôsledku konal v súlade s medzárodným spoločenstvom. E Cred că, dacă am înțeles bine întrebarea, avem același punct de vedere. Ak som správne pochopil vašu otázku, ja si myslím, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Ďakujem. A teraz má slovo pani Fan Brent na dve minúty, nech sa páči. Ashton, um, u merkt een heel brede steun. Pani Ashtonová, vidíte, že je tu široká podpora sankciám, ale mám taký pocit, že ide o akúsi tvrdohlavosť, ale je to aj iránska tvrdohlavosť, ktorá nás prinútila prijať takéto opatrenia. Vy ste expertkova, je tu aj veľa ďalších expertov v tejto sále, ale bolo tu aj veľa príkladov, kedy sankcie priniesli e, zmeny e, režimu. Ale musíme byť vždy kriticky opatrní pri aplikácii takýchto opatrení. Moja prvá poznámka k samotnej rozprave. Ja aj moja politická skupina si myslíme, že nemôžu byť sankcie začiatkom eskalovania toho, čo by viedlo e, k vojnovému konfliktu v regióne alebo v Iráne. To by malo byť jasné. Ja si myslím, že vôbec nepotrebujeme vojenskú hrozbu, aby sme dohliadali alebo aby sme mohli ukázať naše svaly ja si myslím, že vojenský konflikt by bol zlý pre región, pre Irán, pre Európu a je to jednoducho nepriateľná možnosť. Po druhé, v tomto kontexte, pani Aštonová, to, čo mňa veľmi znepokojuje, to je situácia obyvateľstva a o, situácia ľudských práv v Iráne. A tam by sme mohli pomôcť. Ešte je veľa podnikov v EÚ, ktorí exportujú alebo, e, teda exportujú alebo predávajú svoje výrobky do Iránu. Myslím na firmy, ktoré vyrábajú rôzne technológie, ktoré umožňujú špionáž alebo vypočúvanie, alebo teda odpočúvanie telefónu alebo e, blokovanie internetu a podobne. Takže aj touto cestou by sme mali ísť a vy rovnako komisia budete brať do úvahy túto poznámku a budete konať. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz dávam slovo pani Parvanovej, nech sa páči na minutu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani vysoká zástupkynia, vážení kolegovia. Situácia v Iráne počerkuje viac ako kedykoľvek predtým, že iránsky jadrový program musíme efektívne riešiť v rámci celého medzárodného spoločenstva. Nezabúdajme na prebiehajúce problémy, ktoré sa týkajú stáleho porušovania ľudských práv v tejto krajine. Mali by sme opäť vyzvať iránske orgány, aby spolupracovali. A do plnej miery s IAAE. Vo všetkých témach najmä tých, ktoré vzbudzujú obavy ohľadom možného vojenského rozmeru iránskeho jadrového programu. Toto zahrňa bezpodmienečný prístup do všetkých lokálit, všetkým osobám a všetkým dokumentom, ktoré si vyžaduje táto agentúra. Európska únia primala veľmi pragmatický a priamy prístup, ktorý sa týka sankcií voči Iránu. Pani vysoká zástupkynia, ak sankcie nebudú fungovať, ak nedosiahnu svoj cieľ, môžete naznačiť, akým spôsobom chcete pokračovať, ako chcete spolupracovať s krajinami na Blízkom východe, najmä s Tureckom, tak, aby sme našli efektívne riešenie a zároveň, ako je možný priamy dialog medzi Európskou úniou a Iránom. Ďakujem pekne pani poslankyni Parvanovej. Ďalším rečníkom je pán Cavela na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Pani Eštonová. Veľmi úprimne vás prosím, aby ste využili všetky možné diplomatické prostriedky. Ja nie som si istá, že západná diplomácia používa ten správny prístup k Iránu. Majú tisícovú, štvortisícovú históriu a my to všetko musíme brať do úvahy. Navyše tam je hranica, ktorá sa len veľmi ľahko prekročí, keď sa aplikujú sankcie. Koho tieto sankcie najviac postihujú? Obyčajného občana alebo elity? A ja si myslím, že je to práve e, ten občan. A my takto dosiahneme len bumerangový efekt. Potom sú sankcie v oblasti energetiky, energie, tam sú dohody, ktoré platia 40-50 rokov, týka sa to rôznych dôležitých infraštruktúr. Spotreba určitých výrobkov vo svete nie je možné e, bra- nebrať toto do úvahy a nebolo by lepšie použiť iný postup tak, aby sme neohrozili Európu a celý svet. Využite maximálne diplomatické prostriedky. A teraz ďalej, pani Doc. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Váž, vážená vysoká zástupkynia, je skutočne správne, že vlády všade vo svete sú vážne znepokojené iránskym jadrovým programom a zároveň rizikom, ktoré to predstavuje pre globálnu bezpečnosť. Ako už hovorili viacerí kolegovia, je to veľmi brutálny režim, ktorý sa nebráni porušovať ľudské práva svojich občanov, ktorý neustále predstavuje stále riziko pre izraelský štát a e, pridáva prach, pušný prach do veľmi vybušnej situácie na Blízkom východe. Je preto dôležité, aby sme zaviedli efektívne sankcie, tak aby sme povzbudili Irán, aby začal rokovať. Ďalšia eskalácia jadrového programu ktorá je bez pochyby zameraná na budovanie jadrových zbraní, alebo na pokus Iránu uzavrieť hormuzský prieplav by bola absolútne neakceptovateľným riešením. Vítame vyhlásenie medzinárodného spoločenstva v tomto smere. Rozhodnutie Spojeného kráľovstva, USA a francúzskej vlády vyslať vojnové lode a lietadlové lode e, do vôd blízko hormuzského prieplavu vyslali správny signál. Je naozaj dôležité, aby sme vystupovali jedným hlasom a zároveň, aby sme stáli spoločne v rámci obhajoby bezpečnosti a obrany bezpečnosti našich občanov. Ale nemôže to byť len v oblasti dialógu a diplomácie. Musíme si stále zachovať e, toto neustále prítomné riziko, že sme ochotní prijať kroky, ak ignorácia Iránu bude pokračovať. Ďakujem a teraz má slovo pani Kolárska Bobinská na dve minúty. Pán predsedajúci, pani baronka Aštanová, myslím si, že dostávame sa do naozaj novej a veľmi zložitej fázy eh, v rámci našich vzťahov s Iránom alebo s ktorýmikoľvek ďalšími a to práve z dôsledku nedostatku vzťahov s Iránom. Správa Medzinárodnej atomovej agentúry len potvrdzuje to, že Irán má poznatky a zároveň želanie a snahu vyvinúť jadrové zbranie. Irán opakovane sa snažil ukrývať pred eh, IAE a za, zateňuje alebo vlastne snaží sa zakrývať svoje aktivity a ukrývať ich pred inšpektormi, ako sa deje aj teraz. Medzinárodne sa Irán vyhrážal um, vojenskými aktivitami proti našim spojencom a zároveň sa vyhrážal tým, že zablokuje hormuzský prieplav. Interne tu vidíme, že dochádza k stále väčším represiám proti demokratickým hnutiam, ktoré nás naozaj trápia. A nie je tu žiadna nádej, že marcové voľby v tejto krajine prinesú nejaké zmeny v tejto dlhodobej politike. A práve preto Európska únia nemá inú voľbu, ako konať. A bolo veľmi správne, že sme zaviedli sankcie súčasné hrozby z Iránu veľmi jednoznačne e, vysielajú signál, že nemôžeme ďalej podporovať alebo tolerovať tento nedemokratický režim tým, že budeme nakupovať ich ropu. A práve teraz musíme nadalej vyvíjať tlak na Irán, tak aby sa plne zapojil do rokovaní. Tieto rokovania nemôžu byť len nejakým debatným klubom alebo získavaním ďalšieho času ale musia viesť k okamžitému zastaveniu jadrového programu. Pani Eštonová, nemali by ste akceptovať nič iné, než len skutočný dialog a skutočné rokovania um, postavené na báze výmeny názorov. sme ochotní obnoviť diskusiu o opätovnom dovoze eh, iránskej ropy len vtedy, keď bude Irán uplatňovať uznesenie Bezpečnostnej rady OSN a záväzky voči Medzinárodnej atomovej agentúre. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ďalej má slovo pani Kopa na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani Aštonová, dnešná rozprava je veľmi dôležitá. Nové sankcie proti Teheránu je to vynikajúca príležitosť, ale je to vnútená príležitosť. Toto vnútenie E, nie je ľahké, hoci je potrebné. spôsobiť to naraz cien ropy a spôsobiť to problémy v ropných zdrojoch a rezervách mnohých krajín. Ekonomické náklady, hlavne na juhu, vzhľadom na hospodárskú krízu, budú obrovské. Nezabúdajme tiež, že Irán bude môcť predať svoju ropu na iný než európsky trh. A čo je ešte dôležitejšie, musíme zaručiť, že sankcie sú dobre nasmerované a že čo najmenej postihnú civilné obyvateľstvo v Iráne. Pani Eštonová, ja si myslím, že musíte vyčerpať všetky diplomatické cesty, všetky opatrenia, aby ste prinútili, aby Irán konštruktívne spolupracoval v jadrovej otázke, ale to nie je jediná téma, ktorú treba brať do úvahy. Zdá sa, že Európa zabúda na hroznú situáciu ľudských práv v tejto krajine. Ja si myslím, že musíme znovu na toto myslieť a obrátiť sa na Irán, aby to riešil. Treba maximálne zabrániť eh, ozbrojeným konfliktom. Nemôžeme si ich dovoliť v tejto oblasti. Navyše tá červená línia OSN, pokiaľ ide o uzavretie hormuzského prieplavu, ja si myslím, že tam je situácia ešte citlivejšia a nebezpečnejšia. Irán musí jednoducho Západ presvedčiť, že je ochotný spolupracovať v jadrovom programe. Ďakujem. A teraz pán Griffin na, jeden, na jednu minútu zbranie masového ničenia. Nezabúdajte, ako mediálni, mediálni aktéry žiadali aktivity voči Iraku eh, kvôli údajným zbraniam hromadného ničenia. A to odôvodnilo nelegálnu vojnu a sankcie. A poslanci zasa znova argumentujú proti e, e, argumentujú týmito neexistujúcimi e, zbraniami hromadného ničenia. Ale ako to bolo v prípade Iráku, viedlo to k stovkám tisícom úmrtí, ktoré, ktoré boli spôsobené nesadkom jedla a potravín. A tieto, máme tu nový cieľ. Potom, ako to zlyhalo v Iráku, máme znova rovnakú obeď. Irán. Ale obeťami budú deti. Opäť deti, pretože efektívne embargo proti rope spôsobí to, že Irán nebude môcť nakúpať potraviny a lieky pre svoju populáciu. Ak Európska únia podporuje sankcie, tak sa ukazuje byť skrachovanou, nielen finančne, ale aj morálne ak e, saudskí vahábisti alebo noví neokonzervatívci zionistického charakteru chcú vojnu, to je ich problém. Ale nie je to náš problém a mali by sme sa držať mimo týchto šarvátok. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Ešte skôr, ako vám dám otázku, či ste ochotní zodpovedať na modrú kartu, chcem všetkých privítať, keďže toto je poprvýkrát, keď predsedám schôdzi. A aj neskôr, neskôr teda budem používať svoj materský jazyk. Okay. Uh, Máme tu otázku na eh, modrú kartu. Akceptujete otázku? Nech sa páči. Chcem položiť pánovi Griffinovi otázku. On má také porovnanie, použil porovnanie e, medzi Iránom a Irakom. Máme tu slova ako neokonzervatívci a, a zionisti a tak ďalej. Trošku tak bezhlavo to používa. Obávam sa, že to súvisí s tým, odkiaľ pochádza jeho politická strana. Ale mám takú otázku, ktorá súvisí s relevantnou debatou. Máte pocit, že Irán e, plánuje svoj jadrový program pre mierové učenie? Na čo mu je 20 alebo 30 neobohatený urán? Pán Griffin, máte slovo, aby ste na 30 sekúnd odpovedali. Ja nie som eh, ústretový voči Iránu. Ja som veľmi kritický voči všetkému islamu a všetkému islamistickému, ale čo sa týka eh, týchto krajín, nie je našou úlohou zapájať sa do tohoto procesu. A keď sa Iránčania pozrú na to, čo sa dialo v Líbii, v Líbia nemala žiadne jadrové zbranie. Nemôže sa im čudovať, že robia to, čo robia. Oni sa snažia obájiť sami seba, najmä vládnúca chunta. Opoč- počuli sme o údajných zbraniach hromadného ničenia už predtým. A tieto lži budeme počúvať znova a znova. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej, ďalším rečníkom bude uh, pán Schopfel. Má minútu a pol, nech sa páči. Köszönöm a szót, elnök úr, és szeretnék önnek külön gratulálni. Uh, angolul folytat. Ďakujem pekne, dovolte, aby som vám uh, zablahoželal a ja budem pokračovať ďalej po anglicky. Iran's nuclear program is, I think... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že nie je um, pochybnosti o tom, že Irán predstavuje veľkú hrozbu pre celý tento región, avšak nesmieme teraz e, sa len sa venovať tejto jednej otázke jadrových e, programu, pretože tým pádom e, sa nevenujeme rôznym iným strategickým vývojom. Napríklad Irán je veľmi veľkou veľmocou z hľadiska konvenčných zbraní, prakticky nepotrebuje jadrové zbranie. Po druhé, Irán má potenciál zablokovať hormuzský preliv, to už tu bolo spomenuté. Um, takisto e, by sa to dotklo aj ostatných štátov v Perskom zálive a tiež by to malo vplyv na celkovú svetovú spotrebu ropy. Ehm, keďže Irak sa už postupne stáva iránským satelitom, tak sa teheránska moc zvyšuje. Postanie v Sýrii ďalším spojenec Iránu, ktorý priamo bráni záujmy Iránu vlastne a podporuje Asadov režim. Takže nie je ťažké vidieť, že aký je vlastne cieľ iránskej stratégie, teda dosiahnuť kontrolu nad Perským zálivom a týmto regiónom a vylúčenie Spojených štátov z, z tohto regiónu a vlastne tá jadrová otázka rozbaní je len s malou súčasťou predseda. Ďakujem pekne, teraz dám slovo pánovi Víderhocerovi na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda myslím si, že krajiny Blízkeho východu, respektíve Blízky východ je momentálne veľmi dôležitý región, ktorý má veľmi silný vplyv na nás, pretože v súčasnosti dnes ide o veľmi veľa. Je to dosť nebezpečná hra, e, pretože sa tu jedná o e, hrozbu Izraelu, o šírenie atomových zbraní a vôbec šírenie terorizmu v celom regióne. E, Ara, a tak už aj Arabská um, um, Africká únia, aj Arabská liga varovali um, Irán. Avšak, e, ako si diplomatické úsilie zlyháva, sankcie EU boli potom logickým krokom, ktorý bol pochopiteľným, keďže sa po keď, že si cieľom tohto je, aby sa vrátila späť e, e iránska politika k rokovaciemu stolu. E, však e, musíme ale práve teraz začať hneď myslieť na to, aby e, boli viditeľné e, Ehm, dôsledky tohto, týchto sankcií musíme posilniť, respektíve podporiť opozíciu, ktorá je pod veľmi silným útlakom. A myslím si, že koherentnosť našej politiky ehm, by mala viesť k tomu, aby sme zabránili všetko aby sme zabranili k vojenskému postupu alebo respektíve vojenskému riešeniu tohto konfliktu, pretože myslím si, že historických príkladov vojenského riešenia konfliktu máme na tomto kontinente už dosť. Bolo by to strašné pre obyvateľov Iránu, bolo by to zlé aj pre Izrael a tento región celý sa dostal z niekoľko storočí späť. Takže musíme všetko preto urobiť, aby sme zabránili tomu, že dojde k vojenskému konfliktu pretože vojna nie je e, odpovedom pre nič. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Rajme Adrinkiene, ktorá má e, minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam rozhodnutie EÚ uvaliť embargo na ropný vývoz Iránu a zakázať uzatvárať nové e, kontrakty a zmraziť ich konta v EÚ, pretože naozaj Myslím, že je veľmi dôležité, aby Európska únia ako blok keďže predstavuje druhý najväč, druhého najväčšieho klienta eh, Iránu z hľadiska do vývozu ropy, že um, eh, tieto sankcie však boli zamerané na inštitúcie a na režim. Dúfajme, že tieto sankcie splňa svoj cieľ, ale ešte dôležitejšie je, aby členské štáty EÚ si absolútne vedomovali, aké sú možné dôsledky takéhoto konania a musia sa pripraviť na to, ako sa s týmto vysporiadať. Euró Európsky parlament svojim uznesením e, prijíma jasné stanovisko a jasne vyjadruje svoje stanovisko a, a že hlavne chce, aby sa vrátili, aby sa Irán vrátil späť rokovaciemu stolu. Avšak e, je jasné, že s našimi sankciami zatiaľ veľmi netrestáme iránsky režim a však e, Irán nebol ochotný to teraz rokovať. A myslím si, že a myslím si, že nemali by sme zastaviť diplomatické úsilie, ktoré by vrátilo späť e, Blízky východ do mírového stavu. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Kutášovi na dve minúty. Pán predsedajúci, pani Aštonová, vážení kolegovia, Irán sa nachádza vo veľmi citlivej oblasti. Jadrové zbranie v Iráne to je nebezpečenstvo navyše premiér v tejto oblasti. Je to spôsob, ako kontrolovať susedné krajiny, takže súhlasím s tým, že musíme objasniť, aké sú zámery tejto krajiny a tiež musíme si položiť otázku, všeobecné sankcie na iránsku ropu prinesú výsledky? Ja si myslím, že nemôžeme postihnúť celú spoločnosť pre chyby, ktoré robí iránska elita. Sankcie musia byť napriamené na tých, ktorí držia moc v rukách. A teraz by som upozornil pani Anštonovu, že je potrebné neustále vyhodnocovať výsledok týchto sankcií a zároveň EÚ musí podnecovať dialog s iránskymi orgánmi a ako sa tu povedalo, musíme využívať vzťahy, ktoré máme a ktoré oni majú s Tureckom. Nezabúdajme na jadrový problém, ale aj na problémy ľudských práv, ako mnohí kolegovia už pripomenuli. EÚ musí získať od vlastných firiem blokádu na export výrobkov, ktoré sa používajú v Iráne, myslím predovšetkým na elektroniku. Záverom, jediné riešenie napätia vo vzťahoch s Iránom je riešenie mierové. Vojenský zásah by bola obrovská chyba s katastrofálnymi následkami. EÚ vďaka vysokej predstaviteľke musí jasne povedať, že je zásadne proti vojenskému zásahu a musíme byť, sa vyjadriť, že sme otvorení diplomatickému dialogu. Ďakujem teraz na slovo pán Kačmarek na 1,5 minúty. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, ctení kolegovia, nie je pochybnosti o tom, že Európsky mm, parlament sa musí um, vyjadriť k Iránu a k jeho atomovému programu, avšak e, to nie len my, ale to Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu má veľké obavy z hľadiska toho, čo sa deje v Iráne, deje. A Myslím si, že existujú aj určité dôkazy, že eh, Irán sa snaží o eh, vývoj jadrovej bomby. A eh, prakticky Irán takisto má aj svoju úlohu, pretože je pripojený k medzinárodným dohodám a teda musí vždy prihlásiť v tejto medzinárodnej agentúre akékoľvek obohacovanie uránu a v najnovšej úsnesení OSN ehm, my sme, a Európska únia teda podporila rezolúciu OSN, avšak e, my sme tiež za to, aby sa nepostupovalo len sankciami, aby sa hľadalo predovšetkým mierové riešenie. Mm, mm, chcel by som sa takisto to dotknúť aj otázky e, tábora Ashraf, e, aby sme na to nezabudali, pretože treba tieto problémy riešiť spoločne. Predseda, ďakujem pekne e, aj za dodržanie času. Ďalším rečníkom je pán Šťastný na minútu a pol. Thank you. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Iránsky utečenci z Ašrafu budú presunutí do nového tábora Liberty, ktorý parlamentné zhromaždenie Rady Európy porovnalo s väzenským táborom zelené svetlo vydala eh, Európska misia v Iraku. Toto schválenie bolo poskytnuté bez akéhokoľvek zváženia záujmu obyvateľov Ašrafu, bez akýchkoľvek prísľubov eh, vyslanca EÚ Martina Koblera, že tak spraví. Európska únia mala mať oveľa aktívnejšiu úlohu eh, s priamým zasahovaním pani Eštanovej, najmä potom, ako sme boli zamietnutí irackou vládou pri zapájaní a pri, pri aktívnom angažovaní sa v rokovaniach. Okrem toho je tu ďalších 900 obyvateľov Ašrafu, ktorí sú prepojení, ktorí majú prepojenie na Európu. Práve preto by sme mali byť rameno pri ramení s našimi americkými priateľmi a vyvíjať tlak na Irak aj na USN, aby sme, OSN, aby sme dosiahli rýchle a efektívne riešenie. Okrem toho, ľudia ako utečenci v Ašrafe sú najlepším riešením pre eh, bezjadrový a demokratický Irán. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne aj ste ušetrili trochu rečníckého času a za to vám ďakujem. Ďalším v zozname rečníkov bude pán Pialner, má jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pani Aštonová, myslím si, že európske sankcie nás zasahujú a teda poukazujú na našu morálnu zodpovednosť a my ich ale musíme podporiť. Pozrime sa napríklad na Austrália, aj ktorá sa k nám pridala. Ja očakávam jednomyselnú podporu európskeho ľudu. To, čo sa stalo, ja nechápem tých, ktorí sa stávajú proti sankciám. Aké máme iné možnosti? Ja som sa rozprával s predstaviteľmi opozície a všetci nastoja na tom, že, že musíme byť oveľa rozhodnejší v našich sankciách proti Iránu. Všetci hovoria, že nemali by sme postihovať sankciami civilné obyvateľstvo, ale v každom prípade iránske stanovisko či postoj musí mať svoje dôsledky, čokoľvek to bude úniu stáť a preto gratulujem k týmto opatreniam. Ďakujem pekne. Pán poslanec Mikolášik ehm, o mikrojenke. Pardon. Európska únia skutočne potrebuje vystupovať musí vystupovať jednotnejším hlasom eh, v oblasti zahraničných vecí. A práve preto vítame to, že tie členské štáty, ktoré sú postihnuté hospodárskymi problémami a ktoré dovážajú eh, ropu z Iránu, musia dosiahnuť dohodu ohľadom sankcií voči Iránu. To je naozaj veľmi vážny signál voči iránskej vláde. A tieto tieto deklarácie zo strany iránskej vlády nie sú nejakým spôsobom odôvodnené ani presvedčivé a práve preto politika Európskej únie toho dvojkolajného prístupu musí byť efektívnou a zostáva platnou. A tá v konečnom dôsledku posúdi a ukáže, či e, európska európske sankcie skutočne zasiahnu iránsku ekonomiku na citlivom mieste. Našou snahou je obmedziť rizika voči bezpečnosti a stabilite na Blízkom východe. Je škodou, že niektoré krajiny, ktoré majú globálne ambície, sa nedokážu nedokážu eh, vyvínať rovnaké úsilie ako my. Tým myslím napríklad Rusko. A rovnako nevyvíjajú ďalší tlak. Pani Flašiková Beňová, nech sa páči.

Köszönöm a következő... Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán Angorakis. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani predstaviteľka, sankcie, ropné sankcie a tak ďalej, to sú sankcie, ktoré dopadajú na iránsky ľud, iránske obyvateľstvo. Takéto sankcie ešte viacej zhoršia krízu v tejto krajine. Jediné, čo takto dosiahneme, tak to je vnútenie kapitalistických princípov. Vidíme to aj v prielive, aj v Ázii. Je to skutočná provokácia. Takéto sily ktoré podnecujú rozvoj jadrových zbraní. a preto e, je potrebné konať. Je veľmi dôležité, aby línia EÚ skončila v tomto zmysle a ísť takou ľudovou cestou, aby sme nešli cestou vojny. Máme tu modrú kartu znova. Ste pripravení zodpovedať na otázku? Pán Tenok, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Musím povedať, že som už unavený z ľudí, ktorí neustále porovnávajú iránskú snahu získať jadrové zbranie s tým, čo sa deje v Izraeli alebo v Pakistane alebo dokonca v Indii. Izrael rozhodne nie je signatárom medzinárodnej dohody o nešírení jadrových zbraní ani ďalšie dve krajiny. Irán túto zmluvu podpísala, teda po, porušuje svoje medzinárodné záväzky. Pán Angorakis hovorí o um, tom, že nechceme byť svetovým policajtom, ale Bezpečnostná rada je skutočným svetovým policajtom. Má na starosti globálnu bezpečnosť spoločnosť. A teda prečo je niečo v neporiadku s tým, že žiadajú, aby Irán dodržiaval svoje medzinárodné záväzky, ktoré podpísal. Ďakujem veľmi pekne. Pán Angorakis, môžete láskavo zodpovedať. Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Treba povedať, že že som skutočne rozmýšľal nad krajinou, odkiaľ pochádzate vy. Myslel som konkrétne na Britániu. Británia je jadrovou veľmocou a v zásade len chce zabezpečiť, aby e, zostal tento jadrový klub uzavretý, aby sa nikto nepridával k tomuto vynimočnému klubu jadrových krajín. A zároveň Európska únia, ako som už hovoril, sa snaží e, postaviť do role svetového policajta, pretože pretože sa snaží pasovať do, úlohe, do úlohy strážcu medzinárodného práva a e, sama ukladá sankcie voči krajinám. Pán Milcer, nech sa páči. Uh, no, Ďakujem pekne. Myslím si, že keď e, rýchlo sa rozvojujúce krajiny e, sa budú z toho tešiť, e, alebo budú tým najviac dotknuté, keď e, vlastne e, sa zablokuje dovoz ropy do jednotlivých európskych štátov, ktorí takisto už sú v veľmi hlbokej kríze. A keď sa zablokuje hormuzský prieplav, to ešte viacej prispieje celej globálnej kríze. Ehm, takisto vieme, že tu exist, tu je um, hrozba vojenského konfliktu, tak e, je jasné, je, že vojenský zásah voči Iránu by mal um, otrasné dôsledky a tomu sa musí absolútne zabrániť. A my si však všetci v Európskej únii budeme um, si položiť, akým spôsobom zabezpečiť mier v tomto regióne a mier pre Izrael. Ďakujem pekne. Nasleduje teraz pán Rybich. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že táto diskusia je pre nás veľmi dôležitá, pretože ehm, Myslím si, že sme sa teraz eh, ako si od, ehm, vzdialili od ehm, predstaví mieru, respektíve diskutujeme tu e, už viac o vojne ako o miery. A myslím si, že Existuje množstvo ľudí v Iráne, ktorí nesúhlasí so súčasnou politikou vedenia a preto si myslím, že je potrebné neustále tlačiť na spoluprácu, lebo len spolupráca môže predstavovať e, budúcu mierovú spoluprácu a rokovanie je tiež základom demokracie. Avšak e, Mm, sú tu rôzne kultúry, ktoré umožňujú aj rôzne iné stanoviská. Preto si myslím, že je dôležité, aby sa diskutovalo aj s irámským obyvateľstvom e, čo najviac, s tými obyvateľmi, s iránčanmi. E, my nechceme našimi sankciami e, tlačiť na obyvateľov, ale na tých, ktorí tieto práva obyvateľov zneužívajú. Predseda, ďakujem pekne. Teraz, eh, pani Eštenová, budete taká dobrá a nejakým spôsobom zasumarizujete alebo zodpovediete poviete na jednotlivé otázky. Ďakujem pekne za všetky príspevky, ktoré tu odzneli. Ja sa pokúsim dať eh, dokopy alebo zhrnúť niektoré z tým, ktoré tu boli vyjadrené v tejto snemovni. a aby som, ich, aby som takisto ehm, vám predložil, akým spôsobom mm, chceme vlastne riešiť túto veľmi dôležitú otázku jadrových ašpirácií Iránu. Viacerí kolegovia, ktorý prvý bol pán Salafrank, Salafranka ako prvý, hovorili o tom, že musíme spolupracovať, že musíme e, zabezpečiť e, spoluprácu s partnermi, s našimi spojencami, nielen preto, že by sme e, rokovali s tými E3 plus 3, Rusko, Čína, Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, týchto šesť krajín, ktoré keď začnú rokovať s Iránom, sedia vlastne za mnou ako E3 plus 3 určený bezpečnostnou radou OSN. Ale e, nerokovala som len s nimi, e, takisto keď som bola v Indie, som sa stretla so štátnym tajomníkom z Číny a ako som povedala, my neustále rokujeme aj s Ruskom, aj náš politický riaditeľ je tam teraz, ale aj s inými krajinami ako Japonsko, Korea, e, pričom máme ambíciu zabezpečiť to, že ehm, medzera, ktorú vyplnia sankcie EÚ, nebudú vyplnené alebo nahradené takým spôsobom, ktoré vlastne režim neohrozia. A Takisto je potrebné spolupracovať ďalej aj s Tureckom. Ja som takisto už aj slúbila pánovi ministrovi zahraničných vecí, že s, budeme rokovať ďalej. Takisto je potrebné neustále pokračovať v rokovaní, respektíve pozvať i aj Turecko k rokovaciemu stolu. Ehm, takisto tento víkend vycestujem do Brazílie, ehm, aby som tam viedla viaceré rokovania, ale jeden, jednou z nich bude to, čo robíme v Iráne. A takisto by som chcela poďakovať za to, čo ste povedali o podpore toho, čo robí Európska únia a že chápete, aké a prečo konáme tak, ako konáme a myslím si, že je jasné, e, aby medzinárodné spoločenstvo vlastne videlo alebo bolo uspokojené s e, našim e, tlakom na sankcie. Myslím si, že je Účelom týchto sankcií je pritlačiť Irán, aby prišiel e, si sadnúť k rokovaciemu stolu. Je to vlastne dvojkoranný prístup, ktorý má tento cieľ. E, potom druhá vec, ktorej som sa chcela dotknúť, tá sa týka samotných Iráčanov, Irán, Myslím si, že musíme presvedčiť um, režim, aby prišiel k rokovaciemu stolu, som si presvedčená, že eh, je to krajina, ktorá má veľmi vysokú ekonomickú kapacitu a vysoký ekonomický potenciál a myslím si, že musíme všetko preto urobiť, aby dopad alebo účinok na iránskych obyvateľov bol čo najnižší našich eh, sankcií. A však eh, my máme naše ašpirácie, aby um, Irán sa neuveral si tou nesprávnou cestou. Myslím si, že všetko, čo robíme v rámci našich sankcií, má v pozadí samotné obyvateľstvo Iránu a že my neustále skúmame alebo máme na pamäti to, aké môžu byť dopady sankcií na obyvateľov. A Európska únia v týmto, v takýmto spôsobom spolupracuje ako celok. Viacerí poslanci spomenuli, že tábor Ašrafe má aj určitú časť iránskej populácie. Ja som už niekoľkokrát zdôraznila, že my sa snažíme nájsť eh, uspokojivé riešenie pre eh, občanov žijúcich alebo ľudí žijúcich v tomto tábore. Eh, ja by som chcela, aby sme predovšetkým im zabezpečili im bezpečnosť a poskytli im budúcnosť. Rokujeme aj v rámci OSN o otázke udelovania občianstva. Takisto preto sú, pracuje na tejto otázke aj vysoká predstaviteľka pre utečencov z OSN, takisto aj Martin Kobler tu bude zajtra, budeme o tom rokovať. Úzko spolupracujeme aj so Spojenými štátmi. Ale je veľmi dôležité, aby sme už dosiahli nejaký pokrok, aby sme týmto ľuďom poskytli nejakú budúcnosť a nenechávali ich tam len preto, že pre nich nemáme žiaden plán. No, isté, že ten plán nebude perfektný, bude to kompromisné, musí to byť nejaké kompromisné riešenie, ktoré zabezpečí týmto obyvateľom um, budúcnosť. A posledná vec, ktorá sa týkala toho, čo povedal pán Tenok o slávnej perskej kultúre, absolútne myslím, že aj tu v tejto snemovni, aj v celej Európskej únii um, musím opakovať, že my nechceme zlé uh, preobrateľov Iránu. My naozaj chceme, aby tá ich eh, gloriózna eh, história Ehm, bola súčasťou svetovej kultúry. Avšak my máme svoje povinnosti ako krajiny Európskej únie a naše povinnosti sú, že keď niekto podpíše nejakú dohodu a povie, že napríklad nebude šíriť e, jadrové zbranie, tak oni sa zaviazali, ehm, že budú toto rešpektovať. A keď to nerešpektujú, tak jednoducho musíme postupovať e, Ehm, je to teraz na samotnej bezpečnostnej rade a bezpečnostná rada má môj mandát eh, a tým pádom mandát Európskej únie, ale verím, že budeme mať tú podporu, eh, aby tieto sankcie boli videné ako dôležitý príspevok k tomu, že už aby sa konečne niečo pohlo a aj preto som reagovala, e, som požiadala Irančanov, aby reagovali na môj list e, a aby prišli alebo mi odpovedali svojimi vlastnými predstavami, akým spôsobom by sa vrátili k rokovaciemu stolu. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Máme 6 e, návrhov na uznesenie v rámci uzavretia tejto rozpravy a týmto rozprávou končím. Hlasovať budeme zajtra.